troška slnka do Bruselu. Od skupiny ALDE e, som dodržal nasledovnú požiadavku, e, pokiaľ ide o vymenovanie do výboru ITRE. E, pani Silvana Gogmeren sa má stať plnohodnotnou členkou, nahradí pana Jorga Kisa.